Allora, ritorniamo alle votazioni. Tak vracame sa k hlasovaniu. nož a k trom návrhom uznesenia o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch. Uznesenie najskôr skupiny EFD, to je číslo 4, prvá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté, druhá časť, menovité hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Číslo 7, prvá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Druhá časť v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. a bolo to zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o návrhu uznesenia v menovitom hlasovaní. Hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. A teraz uznesenie ECR. A nebudeme hlasovať v menovitom hlasovaní. Hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. a bolo to zamietnuté. No a nasleduje uznesenie piatich politických skupín. Pozmienci návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmienci návrh 2 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmienci návrh 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí teraz odsek 3, v piatich častiach a všetky menovitom hlasovaní. Prvá časť hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to schválené. Druhá časť hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to prijaté. Tretia časť Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. Štvrtá časť. Hlasovanie otvorené. Ukončené. A bolo to prijaté. Piatá časť. Hlasovanie otvorené. Ukončené a bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz hlasovanie o návrhu uznesenia v menovitom hlasovaní. Hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené. bolo to prijaté. No a uznesenia o obchodné rokovania ehm, rečnícka sa prerušuje. Prego, onorevole Lamassur. Pán Lamassur chce niečo povedať? Ďakujem. Rokovania o ďalšom viacročnom rámci e, začali už pred niekoľkými mesiacmi, ale až budúci týždeň na Európskej rade sa bude konať prvé kolo rokovaní medzi hlavami e, vlád a štátov. Uznesenie, ktoré prijal parlament na návrh piatich skupín, 5-šestinovou väčšinou to bolo e, schválené. Je to jasný text, ktorý pripomína, aké má parlament červené línie v tomto rokovaní a aký mandát dá parlament predsedovi Šulcovi, keď pôjde na Európsku radu budúci týždeň. A to vlastne bude mandát aj do ďalších našich rokovaní. Je preto veľmi dôležité, aby sme to prijali veľkou väčšinou. Ďakujem kolegyňam a kolegom. A teraz sa začínajú tie skutočné skutočné rokovania. Ďakujem. Grazie, onore... Ďakujem pekne, pán Lamasúr. No a teraz sa uznesenia o obchodných rokovaniach medzi EÚ a Japonskom, pozmeňujúci návrh 11, menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, zamietnuté pozmeňujúci návrh 12, menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené, Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý pozmeňujúci návrh 1. Menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 5. Za. Proti zdržali sa zamietnutí, pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 7 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 3 v menovitom hlasovaní, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, zamietnutý, 8 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 9 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 10 za proti, zdržali sa zamietnutí. A teraz hlasovanie o návrhu uznesenia o menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. A teraz nasleduje hlasovanie o Guinea-Bissau. Odsek 21 menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijatý 22 menovitom hlasovaní za. Teda hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. Odsek 23 menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené ukončené. Bolo to prijaté. 26 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. A teraz sa záverečné hlasovanie o návrhu uznesenia za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz sa návrhy uznesenia o Sudáne a Južnom Sudáne. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Záverečné hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz nasleduje obchodná dohoda medzi EÚ a Kolumbiou a Peru. Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa zamietnutý pozmeňujúci návrh 5, 15 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté pozmeňujúci návrh 16 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bol to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 17 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 18 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. Takže si to skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Teraz nasleduje odsek 10, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijata. Druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Pozmejúci návrh 19 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 3 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 4 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 5 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 6 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 22 za, proti, zdržali sa zamietnutý pozmeňujúci návrh 23 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý. pozmenujúci návrh 24 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. pozmenujúci návrh 25 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. pozmenujúci návrh 26 za, proti, zdržali sa zamietnutý pozmeňujúci návrh 7 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté pozmeňujúci návrh 27 za, proti, zdržali sa zamietnuté pozmeňujúci návrh 28 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Za. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 10 za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 11 za? Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 12, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovací návrh 13, za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz nasleduje menovité hlasovanie o návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz nasleduje správa pána Salafranku o osobitnom zástupcovi EÚ pre ľudské práva. Máme ústny pozmeňovací návrh pána Hauita. Nech sa páči. Prepačte, ale rokovania o tomto sa konali iba dnes predpoludním. Chcem sa poďakovať pánovi Sala Frankovi, že sme sa dopracovali e, k dohode aj pánovi Čipovi a Donskému zo skupiny ALDE. Chcem poďakovať za konsenzus a preto môžeme stiahnuť pozmeňovací návrh SAD po slovách Human Rights a pred slovami in the light of the agreement a tak ďalej. Čiže je to iné rozdelenie ako to, čo sme navrhovali predtým. Prepačte mi to, ale na tomto sme sa dohodli e, s pánom Salafrankom, čiže stiahujeme druhú časť pozmeňovacieho návrhu, ale žiadame parlament, aby podporil prvú polovicu. Dobre, v poriadku. Ak nie sú žiadne výhrady, tak to predkladám na hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz nasleduje záverečné hlasovanie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. návrh uznesenia o rokovaniach v súvislosti so zmluvou OSN o obchode zbra- so zbraniami 12. Pozmeňovací e, návrh 12. Otváram menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pardon. Pardon, rečnička sa opravuje zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh 3. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 4, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz pozmeňovací návrh 5, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmeňovací návrh 6, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Pozmeňujúci návrh 7 a 10 menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmeňujúci návrh 8 a 11 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Teraz sa odsek 27 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatý, no, prijatá. Odsek 28, za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmejúci návrh 9 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmejúci návrh 1 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Pozmúci návrh 2 v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Teda úvodné ustanovenie F za, proti, zdržali sa prijatí. Záverečné hlasovanie v menovitom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. A teraz nasleduje e, uznesenie o opatrenia v nadväznosti na voľby v Konskej demokratickej republike. To je za, proti, zdržali sa e, prijaté. No a tým sme ukončili dnešné hlasovania. Gratulujem všetkým spravodajcom.